teda na obed. Teraz budeme pokračovať v programe schôdze. Máme tu spoločnú rozpravu o vytváraní zamestnaneckých miest a o stredných a malých podnikoch. A na úvod odozdávam slovo pani McIntyre na 4 minúty. Thank you. Ďakujem. veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich konštruktívnu prácu pri mojej správe. Taktiež sa teším, že máme dnes túto spoločnú debatu s uznesením ITRE o iniciatíve komisie TOP 10, čo vhodne doplňa moju správu. Taktiež si myslím, že všetci sa shodneme na tom, že aby sme mohli vyriešiť alebo riešiť nezamestnanosť v Európe, potrebujeme nové inovatívne prístupy, ktorými môže EÚ prispieť k tvorbe prostredia, ktoré podporuje podniky a dáva im dôveru do investícií a rastu. Ale to by nemalo sa diať na úkor zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci. A to by som chcela vyjasniť, než budem pokračovať v debate. Moja ambícia nie je znížiť ochranu robotníkov, pracovníkov alebo ich práva, ale ja chcem znížiť administratívu tým, že sa veci zjednoduchšia a sa budú lepšie chápať a lepšie budeme môcť implementovať právne predpisy a zvýšiť dodržiavanie bezpečnosti. Musíme vytvoriť to správne regulačné prostredie, ktoré chráni pracovníkov a súčasne umožní podnikom rásť a vytvárať pracovné miesta tu v Európe Vidíme už teraz pohyb správnym smerom, nedávno pri malých podnikoch a rôznych ďalších právnych predpisoch, ako napríklad test MSP, iniciatíva TOP 10, ktorá má identifikovať prvých 10 najťažších, najzložitejších európskych zákonov pre MSP. Takže na jednej strane vieme, že politické spektrum názorom na túto otázku je veľmi rozmanité a pestré, široké. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrú rovnováhu. Dosiahli sme dohodu v mnohých oblastiach, vrátanie toho, ako môžu inštitúcie EÚ zlepšiť prístup k financiám, podporovať e, podnikateľstvo a zlepšiť reguláciu. Mnohé správy hovoria, že MSP a mikropodniky predstavujú 90 miliónov pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ. A ja chcem pochváliť organizáciu, ktorá je federáciou malých podnikov, združia si polovicu takýchto podnikov. Je to e, vedúca britská organizácia tohto druhu preto chcem vyzvať európskych politikov, aby sa oboznámili s ich manifestom pred nadchádzajúcimi voľbami, pretože napísala to naozaj dobre. Podnikateľstvo je jadrom konkurencieschopnej Európy v svete rýchlo rastúcich ekonomic. Je to vzrušujúce, inšpirujúce, vytvoriť si svoj vlastný podnik a prispievať do ekonomiky. Preto európske inštitúcie a členské štáty musia vytvoriť kultúru podnikateľstva. Podniky začínajú rozvíjajú sa a prežívajú a súčasne musia zostať konkurencieschopní na súčasnom globálnom trhu. Znamená to investície do kvalifikácie a zabezpečiť, že zákony upravujúce prácu a sociálne právo sú pružné, e, zvládnutelné a zabezpečujú rovnaké podmienky musíme zabezpečiť rovnaké podmienky v EÚ. Malé podniky vytvárajú 85 nových miest v Európe a zamestnávajú dve tretiny pracovnej sily Takže keď budeme uplatňovať tú zásadu najprv myslí v malom na politiky trhu práce, tak budeme na správnej ceste. Moja správa o vytvorení priaznivého prostredia pre podnikanie pokrýva niekoľko oblastí. Náklady a zložitosť zakladania podniku je oblasti musíme dosiahnuť zlepšenie. Náročnosť sa musí znížiť na to, aby sme úspešní boli aj v globálnej mierke, potrebujeme také pracovné síly, ktoré splňajú potreby trhu. A pri podnikateľstve je veľký problém, že vidíme, že zo 46 na 37 v posledných rokoch klesol počet obyvateľov, ktorí chcú byť samostatne zárobkové činné osoby alebo podnikatelia. Ale vidíme tu aj mnohé poučenia, ktoré nám majú pomôcť do do budúcnosti. Správa sa zaoberá demokraciou, trhov, e, trhom práce, mikropodnikmi, lepšou reguláciou, a mnohými ďalšími oblastiami. Spolu s ďalšími 48 poslancami mám pozmenujúci návrh, ktorý dúfam, že budete môcť všetci podporiť. Je to pozmenujúci návrh 2, ktorý hovorí o súčasných trendoch e, o návrate priemyslu a služieb do Európy, ktoré vytvára nové pracovné miesta odchádza sa, že takto môže vzniknúť v najbližších rokoch 200 tisíc nových pracovných miest, keď sa firmy budú vrácať do Veľkej Británie a ďalších častí Európy z iných. Zlepšená kontrola kvality a kratšie dodávacie časy zabezpečia to, že takéto tento trend postupného navracenia firiem bude ešte kratší. Som presvedčená, že takéto, takáto tendencia sa dokáže ešte zrýchliť a členské štáty spolu s komisiou príjmu konkrétne kroky, aby členské štáty dokázali z toho kapitalizovať. Pevne verím, že kolegovia podporia túto správu, ktorá je dôležitým krokom vpred, aby sme dokázali vytvoriť priateľskejšie prostredie pre tvorbu pracovných príležitostí v Európe a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne, pani McIntyre, a teraz na slovo pán Rubik. Thank Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni. Na úvod snáď chcem poďakovať kolegyni McIntyre, pretože e, ide o vec veľmi aktuálnu. Máme milióny mladých nezamestnaných, v niektorých krajinách 5 až 10 v niektorých iných krajinách zase až 50 takže čo možno urobiť? aby sme nové pracovné miesta mohli vytvoriť, ktoré boli, boli dobre zaplatené, inovatívne, nasmerované do budúcnosti. Osobitne u Európskej komisie, pánu komisárovi Tajanimu sa chcem poďakovať, pretože ste spustili tento pokus. Čo presne, presne sú tie predpisy, ktoré spôsobujú problémy našim podnikom, ktoré ni- veci ničia E, pracovným miestam. Treba naozaj veci pomenovať pravým menom. Je tu množstvo predpisov, ktoré vedú k tomu, že odchádzajú podniky z Európy. Od roku 2008 8 e, priemyslu v Európe zmizlo a e, veľmi sa čudujeme, prečo vznikajú nové miesta v zaujímavých oblastiach. Chceme v škole veci atraktivizovať, chceme už od školy veci e, dosiahnuť, aby boli aby viedli k samostatnosti, aby zaujímavé činnosti e, mali iný prístup. A najväčší, teda, najväčšia bariéra e, e, tu predstavujú tie prvé príjmania do pracovných pozícií. Právnik s veľmi dlhým štúdiom by vedel pochopiť všetky pravidlá, pracovnoprávne predpisy pre svet práce Musíme sa snažiť o to, aby tie e, malé podniky, e, samostatne zárobkové, zárobkočinné osoby, ktoré vstupujú do veľkého rizika, aby e, nemali také ťažké to zaobchádzanie s celou tou problematikou. Treba si klásť otázku, kde vlastne dosahujeme pridanú hodnotu. Nechceme ničiť zákonodárstvom pracovné miesta, naopak chceme ich vytvárať chceme testovať e, e, malé a stredné podniky, dopady, e, musíme vedieť testovať stredný stav, ako sa to robí v Nemecku, ako preverujeme, ako zabezpečujeme tieto isté pracovné miesta. Najlepšie by bolo samozrejme mať zákondarstvo, ktoré vytvára miesta, ktoré sú zamerané na budúcnosť, aby mladí ľudia, ktorí sú pripravení robiť viac, ako by sme ich vedeli motivovať či už sú tu úvahy o tom, aké, aké stimuly treba vytvoriť, aby niekto vedel byť samostatný, aké stimuly použijeme na to, aby niekto zame, zamestnal e, ľudí ako do prvého zamestnania. Máme tu rozsiahle systémy ručenia, trestov, ktoré rýchlo môžu viesť k problémom, osobitne prvé zlyhanie je spojené vždy s veľkými rizikami pričom za naopak v Spojených štátoch veľmi rýchlo dostanete nový projekt, nové pracovné miesto. Tu naopak celý život e, sa nedostanete z problémov spôsobených už dávno. Preto e, je veľmi zaujímavý projekt e, viac než tisícov podnikov, malých či veľkých. V chemickej oblasti napríklad boli veľké problémy v úsmernice REACH. Pamätám si, u SME Europe, u tohto programu sme sa snažili tento veľmi komplexný, e, náročný e, segment e, upravovať, ale práve tie malé, malé podniky tu vypadávajú z hry, nemajú dostatok personálu, predpisy sú zložité, nemôžu veci dobre spracovať a samozrejme chýba finančná sila, aby sa veci implementovali Exportujúce podniky majú veľký problém pri e, DPH. Veľmi dlho trvá, kým sa prostriedky vrátia. Aj tu treba vyjasňovať, aké clearingové miesta, one-stop shopy môžu byť použité. A ide tu tiež o to e, mať všeobecnú bezpečnosť produktov a dozor nad trhom. E, takisto profesíne kvalifikácie, skrátené lehoty e, platieb a tiež zjednodušené e, predpisy účtovnícke. Nuž sú tu malé pokroky, ale uchopme sa tejto problematiky ešte e, mocnejšie, aby sme naozaj zjednodušene povedali, tvorili, povedané, tvorili nové miesta. Ďakujeme, pán Rubik, ale keď, kým dáme slovo pánu komisárovi, je tu modrá kartička pre vás, pán Rubik. Je to od pani Tikal. Máte slovo, pani Tikal. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi jednu otázku kolegovi Rubigovi. Skutočnosť, že v roku 2009 bol schválený program v objeme približne 1 miliarda eur určený pre malé a stredné podniky a jeden z účelov tých, tohoto programu bolo pomáhať tvoriť malým a stredným podnikom pracovné miesta. Chcem sa spýtať, že či ste zobrali do úvahy tento program a koľko pracovných miest bolo prostredníctvom tohoto programu vytvorených. Nech sa páči čas na odpoveď. Ďakujem pekne, pani Týkau. Nuž, práve v oblasti európskych investičných fondov si myslím, že sa robia dobré snahy práve u malých a stredných podnikov, e, pokiaľ ide o záruky rizikového e, kapitálu, pôžičky. Vieme, že máme tu najsilnejšie páky. Tie použité prostriedky prinášajú 25 až trojnásobný finančný rámec, ktorý je potom k dispozícii. A vznikajú tu samozrejme mnohé pracovné miesta. V neposlednej miere je tomu tak, že miliarda eur v tejto oblasti nepredstavuje nejakú veľkú sumu. Ide o financovanie e, e, bankami, ktoré ale sme stratili cez Bazilej, jednotku a dvojku. V budúcnosti by sme však mali dbať na to, aby Európsky investičný fond mal viac prostriedkov z úrovne európskej. Ďakujem. Ďakujem bardzo i przechodzimy do wypowiedzi. Dziękuję pekne a teraz budú vystupovať e, rečníci v mene komisie. Najprv má slovo pán komisár Tajany. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať aj pánom, pani, pani poslankyne McIntyre, pánovi poslancovi Rubigovi. Sme veľmi radi, že máme možnosť ukončiť toto e, volebné obdobie reálnou diskusiou o problémoch 23 miliónov malých a stredných podnikov. Sú to podniky, ktoré tvoria chrbtovú kosť Európskej únie. A táto diskusia e, tá v podstate nadchádza v čase, keď Európska komisia spolu s Európskym parlamentom vykonali rozsiahle zisťovanie a snažili sa presvedčovať Európsku radu, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme vytvorili jednotnú európsku priemyselnú politiku, podobnú ako sme videli už v minulosti a podobnú ako konečne začala naberať črty na poslednej Európskej rade. Malé a stredné podniky sú veľmi dôležité. Treba si uvedomiť, že bez nich, bez nich, bez samostatne zárobkovo činných osôb nedokážeme tvoriť nové pracovné miesta, nedokážeme e, obhajovať a ochrániť existujúcu prácu na trhu, ako hovoril aj kolega Rubik. A to, sú práve jedna z tých, to je práve jedna z tých základných tém, ktoré musíme vyriešiť a to je efektívnejší prístup na spoločný trh. Um, dnes 26 eh, malých a stredných firiem chce pracovať za hranicami eh, hraníc svojej krajiny. Ale nie je to jednoduché. Treba si uvedomiť, že práve preto musíme vytvoriť jednoduché pravidlá a zároveň treba znížiť administratívne bremeno, tak aby sme vytvorili eh, jednotnú hraciu plochu v celej Európskej únii a zároveň, aby sme odstránili všetky prekážky, ktoré stoja pred malými a strednými podnikmi. A treba si uvedomiť, že nástroje, ktoré schválila Európska komisia, pripravila Európska komisia, schválila ich rada, hovoria o troch e, legislatívach, troch, troch iniciatívach v oblasti legislatívy. Ehm, je to, jednak je to finančný stimul, e, ďalej je to znižovanie Ehm, ehm, znižovanie súdnych prieťahov a ďalej znižovanie rôznych lehôd. Ďalej komisia pracuje na programe REFIT. Snažíme sa ehm, znižovať záťaž, administratívnu záťaž a najmä znižovanie neúčinných a neefektívnych postupov. Komisia v tomto smere predstaví oznámenie ohľadom implementácie tejto stratégie REFIT a bude organizovať aj verejnú konzultáciu o tejto téme v rámci prípravy programu REFIT a zároveň aj vytvorí taký scoreboard, podovaciu tabulku, v rámci ktorej budú, budú hodnotiť jednotlivé európske iniciatívy podľa toho, ako sa im darí znižovať a ako sú efektívne uplatňované v jednotlivých členských štátoch Takže pán poslanec Rubik nám pripomenul tých top 10 administratívnych záťaží, ktoré boli identifikované v rámci verejnej konzultácie. My teraz hľadáme konkrétne odpovede, konkrétne identifikácie. Začali sme bojovať s tými, ktoré sú prvé na zozname. Znižujeme registračné poplatky pre malé a stredné podniky. Um, 35 e, Vytvorili sme aj veľvyslanca e, pre malé a stredné podniky, ktorý komunikuje ohľadom e, smernice REACH. Ďalej sa snažíme zjednodušovať ďalšie legislatívne nástroje, najmä ohľadom ochrany pracovníkov, cezhraničných pracovníkov, vyslaných pracovníkov. Ďalej sa snažíme vytvoriť systém, ktorý zjednoduší systémy pri prevode DPH na cezhraničnej báze. Rovnako sme e, vlastne vyzývali členské štáty, aby systematicky aplikovali systém Think Small First pri všetkých legislatívnych iniciatívach, tak aby pomáhali malým a stredným podnikom. Vytvárali sme sieť veľvyslancov pre malé a stredné podniky. Táto už funguje. Každý členský štát e, vymenoval svojho veľvyslanca e, pre malé a stredné podniky, ktorý má koordinovať implementáciu jednotlivých aktivít, najmä implementáciu Small Business Act a zároveň e, táto aktivita bola realizovaná a koordinovaná v rámci môjho generálneho riaditeľstva. E, rád by som vyžil túto diskusiu, aby som pripomenul členským štátom otázku koherencia súladu, pretože e, sú to členské štáty, ktoré musia byť prvými bojovníkmi v boji proti byrokracii a je naozaj nevyhnutné, aby členské štáty prijali konkrétne iniciatívy a konali a zároveň sa pozrali dovnútra a, a prijali konkrétne návrhy, najmä keď budeme diskutovať zajtra o registrácii pobočiek v iných členských štátoch Takže v tomto smere vyzývam členské štáty, aby pozorne sledovali tieto fakty. Ďalšia téma, ktorá je dôležitá, dostupnosť úverov. Ako určite viete, poprvýkrát eh, v rámci európskeho rozpočtu je 150 eh, miliard pre priemyselnú politiku, ktoré sú z, regio- z regionálnych fondov. Eh, čas je v vlastne čas je v horizonte 2020 nasmerovaná na horizont 2023 teda na inováciu a investície a ďalšie v Kozmede. E, to je vlastne právo, priamo podpora malých a stredných podnikov a zavedenie tohoto balíčka má za účel posilniť účinnú spoluprácu medzi Európskym parlamentom, komisiou a v tomto smere chcem e, poďakovať tomuto zhromaždeniu za to, že sa nám podarilo podporiť tento návrh komisie. Sme radi, že ste náš návrh podporili a uberáme sa týmto smerom. Pán poslanec Rubik nám pripomenul e, v rámci svojho vystúpenia otázku samostatnej zárobkovo činných osôb. E, hovorili sme o voľných profesiách. E, komisia v tomto smere považuje týchto ľudí za skutočných podnikateľov, o autentických podnikateľov. Je dôležité e, aby sme ocenili ich podnikateľského ducha. Poprvýkrát sme identifikovali vlastne tieto samostatne zarobkovo činné povolania ako podnikateľov. Treba si uvedomiť, že oni majú priamo možnosť a prvú plnú účasť, mali mať plnú účasť na dostupnosti všetkých európskych fondov, mali mať plnohodnotnú do, dostupnosť všetkým európskym fondom, rovnako ako malé a stredné podniky. E, veľká inovácia, ktorá sa v tomto smere uberá e, smerom k tým, ktorí tvoria pracovné príležitosti, by mala postihnúť aj týchto ľudí, ako určite viete. E, máme tu práve smernicu o meškaniach pri platbách. Tie dopady sú veľmi závažné, a aj krajina, odkiaľ ja pochádzam, je naozaj dôležité e, uvedomiť si, že občania jednoducho nedostávajú, e, ľudia platia na jednej strane svoje dane a e, očakávajú, že dane budú zaplatené na čas a na druhej strane štátna služba alebo štátna, štátny sektor neplatí na čas e, faktúry a to je naozaj neúnosné, pretože to, čo očakávame, my musíme dodržiavať. Takže v tomto smere treba si uvedomiť, že malé a stredné podniky sú kľúčový faktor, chceme posilniť ich úlohu z efektívnych prístupov k úverom Ďalšia téma je otázka prístupov e, alebo dostupnosti medzinárodných trhov. To je téma, ktorú organizovala Európska únia. Tak v rámci, ako aj navonok, tu Európska únia chce pomôcť malým a stredným podnikom, aby sa dokázali internacionalizovať. 13 eh, malých a stredných podnikov už eh, pracuje mimo Európskej únie. To mi pripadá ako veľmi malé číslo. Je to naozaj obrovský priestor pre zvýšenie produkcie našich malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na našom zozname je pani Anders, Andres Barea, alebo pán Andres Barea, nie je prítomný. Ideme ďalej, ideme k zástupcovi, pani zástupkyni e, výboru pre regionálny rozvoj, pani Kadenbach. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Snáď hneď e, nadviažem na vaše slova. E, teší nás počuť, že prístup k pôžičkám či k finančným nástrojom sa má uľahčiť Myslím si však, že pokiaľ ide o pozíciu regiónov, je dôležité, že nejde len o to podniky vytvárať z ničoho. Nie, naopak tí ľudia, ktorí majú podnikateľského ducha či vôľu, aby sme ich podporili a dali im všetky možnosti v rámci európskych e, štruktúrálnych a ďalších fondov. Máme na to predsa možnosti, najlepšie možné informácie pri zakladaní firiem, pri presieťovaní, pri prepojení, pri poskytovaní e, prostriedkov k novým, na nové trhy. A tiež dôležité pri týchto úvahách treba povedať, nejde len o počet novovzniknúvších, nie, ide o tie podniky, ktoré e, sa etablujú poprvé, po, poprvýkrát a prvé roky E, to je dôležité práve v čase veľkej nezamestnanosti mladých, aby títo mali možnosť e, sami sa postaviť na nohy, vytvoriť dodatočné pracovné miesta. A i na to potrebujeme podporu, aby to podniky mali ľahšie. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. V mene politických skupín Pani Esaja na 1,5 minúte. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár v EPP. Podnikanie je skutočne chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. Je to niečo, čo prináša daňové výnosy, čo podporuje sociálny štát. My sme sa pozreli na ten rámec a tiež programy, ako je napríklad zákon o malých e, a stredných podnikoch e, a e, program podnikanie 2020. Keď sa pozriete na to na národnej úrovni, uvidíte, že nie všetká pomoc je členských, vo všetkých členských štátoch dostupná. Niektoré malé a stredné podniky majú nároky na e, isté typy pomoci. Napríklad máme program tiež. Myslím si, že iniciatíva e, REFIT je vynikajúca iniciatíva. E, myslím si, že tiež by sme mali uľahčiť zakladanie podnikov a podporiť princíp One Stop Shop. Ešte stále zažívame ekonomickú krízu a napriek k tomu, že máme takých eh, tzv. Eh, eh, obchodných anielov a podnikateľský kapitál. Banky naďalej zostávajú základným zdrojom financovania. Ďakujem pekne, Filip Debaker. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je veľmi dôležitá rozpráva, pretože malé a stredné podniky sú veľmi dôležité pre našu ekonomiku. Ak sa porozprávate s predstaviteľmi e, podnikov, tak vždy sa vrátia k tej istej otázke, k tomu, že by e, členské štáty e, mali viac podporovať vzdelávanie a e, odbornú prípravu. Je potrebná odborná príprava pre tých ľudí, ktorí chcú si napríklad založiť e, podnik. Je veľmi vysoká nezamestnanosť mladých ľudí v Európe, ale sú napríklad voľné miesta v malých a stredných podnikoch, tak musíme sa snažiť vlastne tieto voľné miesta obsadiť. Ďalšia otázka. To je otázka legislatívy, e, ktorá tiež prechádza týmto parlamentom. A ako táto legislatíva pomáha malým a stredným podnikateľom e, aj s komisiou sme e, alebo sa teda snažíme týmto malým a stredným podnikom pomáhať, ale snaha musí byť väčšia. A nakoniec financovanie potrebujeme zaručiť, že budeme mať investície nielen prostredníctvom bank, ale tiež prostredníctvom získania kapitálu. Takže musíme zabezpečiť, že budeme mať tú správnu úroveň financovania, bankového financovania, ale aj iného typu. Ďakujem pekne a teraz pani Kristýna Morvaj, nech sa páči. Ďakujem. Vidím, že je tu veľký záujem, pokiaľ ide o túto tému. 24 poslancov, to je vynikajúce. Táto téma je naozaj zaujímavá, pretože hovoríme o malých a stredných podnikoch, hovoríme o vytvorení zamestnanosti a dúfam, že e, maďarskí politici pochopia, že nejde o dve oddelené témy vytvoriť pracovné miesta, no už tak to neznamená, že Maďari by mali pracovať pre medzinárodné spoločnosti bez práv a s minimálnou mzdou. Vytvoriť pracovné miesta, no už tak to znamená, že by sme mali dať možnosti ľuďom, aby mali skutočnú právu a toto všetko by sa malo e, dobre e, urýchliť, aby sa Maďari stali e, pravými občanmi, tak ako všetci ostatní. Chcem hovoriť o 54. bode tohto textu, kde sa hovorí o možnostiach pre podnikateľov a o tom, že podnikatelia by mali mať viac informácií, pokiaľ ide o možnosť financovania. Tieto prostriedky treba dať tým, ktorí ich potrebujú. Ďakujem pekne. E, prepačte, ale e, vypršal vám čas. E, už je neskoro. Začíname teda našu rozpravu Catch the Eye. Pani Monika Panajotová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcela pani McIntyre poblahoželať k tejto správe, kde ide o prostredie podnikov v Európe a kde ide potreby podporovať eh, podnikateľského ducha. Ak chceme, aby sa rozvíjali mladí ľudia v Európe, potrebujú mať potrebné podmienky. V každom prípade eh, kvôli eh, administratívnym prekážkam iba 18 v Európe tvrdí, že majú potrebné podmienky. Ťažko sa postupuje bez prístupu E, preto táto aktualizácia je dôležitá prístup k technológiám v rôznych formách. E, to všetko je e, neuveriteľne dôležité pre mladých podnikateľov, pretože navrhujem, aby rok 2017 sa vyhlásil za rok podnikateľstva. Dúfam, že zajtra po hlasovaní bude toto skutočný návrh pred dverami komisie. Ďakujem pekne. Teraz pani Rúža Tomašič. Ako zástupkynia Chorvátska, kde podnikateľské investičné prostredie trpelo veľkou eh, nestabilitou a nepredvídateľnosťou fiskálnych politík, ja podporujem eh, ochranu malých a stredných podnikov. Musíme e, stavať na e, obnove pracovných miest, obnove ekonomiky. E, myslím si, že je, sú tu dôvody na optimizmus. Je tu snaha odstraňovať veľké administratívne zaťaženie a to e, vplýva tiež na mentalitu nášho národa. Dúfam, že nebudeme musieť veľmi dlho čakať, pretože nie je už veľa času. Každý politický e, experiment priniesol viac byrokracie a viac tisícov nezamestnaných. Kde to skončí? Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Filip Beňon na jednu minútu. Ďakujem pekne. E, súčasné ekonomické prostredie Eh, nabada k opatrnosti. Eh, myslím si, že táto eh, správa významne prispieva k našim snahám snažiť sa o tvorbu pracovných miest, o čo sa snažím a obhajujem to aj ja už viac ako 20 ročia. E, my musíme podporovať malé stredné podniky, predovšetkým sa pozrieť na administratívne zaťaženie, ktoré ich ťaží, ale som znepokojený a teda sklamaný, že e, sa parlament snaží odstraniť mnohé pozitívne aspekty. Napríklad zelení si nemyslia, že vzdelávanie a odborná príprava e, je dostatočne potrebná, alebo že dohody o voľnom obchode poskytujú príležitosti pre nové pracovné miesta a pre obchod. Ehm, myslím si, že by sme sa mali snažiť o efektívnu úniu a zahrnúť všetky pozitívne prvky do tejto správy. Ďakujem pekne. Teraz pán Ransdorf. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som poprosiť pána komisára Tajanyho, aby nás informoval vo svojom záverečnom vystúpení o finančných nástrojoch, ktoré by chcel použiť na preklenutie priepasti, ktorá existuje medzi tým, že malé a stredné podniky poskytujú 70 až viac percent pracovných miest a na druhej strane majú len 4%, 4% podiel na vede a výskume. Myslím si, že je to rozpor, ktorý treba odstrániť a tiež to, že práve v tomto sektore malých a stredných podnikov je e, nízke technické vybavenie práce. Rád by som vedel, aké finančné nástroje chce pán komisár a teda komisia budúcnosti použiť na osranie týchto rozporov. Ďakujem pekne. A teraz pani Nikol Sinclair na ukončenie eh, tejto debaty. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja eh, chválim eh, pani McIntyre za jej snahu pri vypracovaní tejto správy a ja zdieľam tiež jej túžbu o väčšiu podporu malých a stredných podnikov. Myslím si, že majú veľkú schopnosť vytvárať pracovné miesta Myslím si, že v, v Veľkej Británii to je 43 pracovnej sily, ktorú zamestnávajú, ale myslím si, že o nás si teda, e, ona sa snaží toto dosiahnuť e, v rámci EÚ. A ja si myslím, že toto nebude pravdepodobné. E, keď sme s pánom Benjonom a s Huskinsom v roku 2009 navštívili rôzne miesta, stretli sa so zainteresovanými stranami, povedali nám, že už nie viac byrokracie, a pani McIntyre sa snaží teda odstrániť byrokraciu. Aj pán Rubiko hovorí o A e, bohužiaľ e, sa tu snažia aj o akési odstranie motivácie. Ďakujem pekne všetkým rečníkom a poprosím pána komisára, aby, ukonči, aby sa vyjadril k tomu, čo tu odznelo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, len veľmi stručne, pretože teraz všeobecnosti o tom, akú dôležitosť by sme mali dať počas najbližších rokov malým a stredným podnikom, pretože to je obrovská výzva, pred ktorou stojíme, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s krízou, aby sme dokázali tvoriť pracovné príležitosti Vyjadrím sa najmä k otázke dostupnosti úverov a financií pre malé a stredné podniky. E, rozhodli sme sa nasmerovať 150 miliard eur do politiky, do priemyselnej a podnikateľskej politiky. E, to bude smerovať najmä cez regionálne fondy, 40 miliard pôjde potom cez vedu a výskum. Treba si uvedomiť, že v rámci horizontu 2020 e, to je obrovský objem. Tam 25 z týchto prostriedkov po horizont 2020 má byť investovaných v malých a stredných podnikoch to je rozhodne veľmi zaujímavé číslo. Je to bitka, ktorú sme zviedli aj o Kosmet, aby sme podporili internacionalizáciu firiem, podporu turizmu pre malé a stredné podniky, alebo teda presah týchto krajín. A potom tu bol aj balík, ktorý e, predstavila Európska únia spolu s Európskou investičnou bankou. E, bohužiaľ, tento balík bol blokovaný na rade. Častokrát sa e, snažíme presúvať reálnu zodpovednosť, ako som už hovoril skôr. Niektoré členské štáty vzdychajú, že je tu príliš veľká byrokracia na úrovni spoločenstva a teda keď my sa snažíme znižovať byrokraciu, tak tieto členské štáty, ktorí sú tí prví bojovníci proti byrokracii, tak tí vlastne potom zrazu tú byrokraciu bráňa a bráňa nám znižovať byrokratickú záťaž pre tieto uh, malé a stredné podniky. Takže bohužiaľ, balíček je momentálne blokovaný na rade a bude dôležité hľadať e, ďalej nejaké riešenie, pretože e, čakáme, je to vlastne reálny návrh Európskej komisie a Európskej investičnej banky, je tam obrovský objem investícií, ktoré môžu pomôcť malým a stredným podnikom a ktoré čakajú na schválenie. Pán predseda, myslím si, že táto diskusia nám reálne opäť a znova dokázala, uh, aká symptómy a aký súlad je medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou najmä v oblasti malých a stredných podnikov. Nemôžeme znižovať verejný dlh a bojovať s krízou nejak inak ako podporou malých a stredných podnikov. Musíme podporovať reálne hospodárstvo, rozvíjať trh a musíme naozaj ďalej pokračovať v tej základnej línii, a síce podporovať sociálne hospodárstvo, sociálnu ekonómiu, tak aby sme dokázali realizovať sociálne hospodárstvo a sociálne hospodárstvo, ak budeme úspešní v sociálnom hospodárstve, tak budeme pomáhať aj malým a stredným podnikom, pretože tých je tak veľa a tie dokážu vytvárať nové pracovné príležitosti a tie nám pomôžu zabezpečiť, aby kríza už nemala ďalšie negatívne dopady. Ďakujem veľmi pekne pán komisár. A teraz na ukončenie debaty poprosím pani McIntyre, nech sa páči. Myslím si, že sme počuli celý rad veľmi dôležitých bodov v tejto diskusii. V prvom rade podniky, malé a stredné podniky musia byť podporované znalosťami a poznatkami ohľadom toho, ako sa dostať k tak akútne potrebovaným financiám, k one-stop shops, webovým portálom. Po druhé, je naozaj veľmi dôležité, aby podnikateľský duch bol povzbudzovaný už od mladého veku, cez školu aj cez univerzitu. Pán Rubik, som vám veľmi vďačná za to, že ste túto konkrétnu tému otvorili a zdôraznili. Pretože stať sa podnikateľom je to, čo musíme ľudí učiť od mala. Chcem poďakovať pani Paniatovej za jej iniciatívu, za to, že navrhla, aby, to, aby Európska únia vytvorila rok e, podnikania. A pani Tomašek za to, aby, za to, ako sa im podarilo znižiť byrokraciu, tak aby chorvátske podniky mohli prekvitať. To je tak dôležité. Je to Federácia malých a stredných podnikov, ktoré nám hovoria, že európsky trh so svojimi 500 miliónmi e, spotrebiteľov je veľmi atraktívny pre malé a stredné podniky a je to na nás ako na legislatívcoch, aby sme znižovali administratívnu záťaž a bremeno na týchto podnikoch. Ak ste malý podnikateľ, častokrát strávite celý deň tým, že robíte tú reálnu prácu a potom ešte musíte byť úštovník, právnik, e, špecialista na ľudské zdroje po večeroch. A my musíme tu, tento, túto časť zrušiť, aby ste sa mohli sústrediť na vaše jadro vašej práce, generovať bohatstvo, rásť a aby ste dokázali zamestnávať stále viac nových ľudí. Takže naozaj vyzdvihujem moju správu, ale aj správu, ostatné správy v tejto snemovni a pevne verím, že sa všetci dokážeme zjednotiť a budeme ďalej bojovať proti byrokracii a dokážeme vytvárať nové pracovné príležitosti, podnikateľské príležitosti, ktoré nám pomôžu tvoriť pracovné príležitosti a pomôžu nám všetkým opätovne rásť. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Týmto uzavra, uzatváram diskusiu. Eh, hlasovanie o správe McIntyre prebehne zajtra. Bohužiaľ, vystúpenia bez mikrofónu. Przepraszam nemocný, ale głosowanie odbędzie... Ospravedlňujem sa, ale zajtra o, 6.00 bude hlasovanie. Nech sa páči, máte teraz slovo vy, pán Kelly. Len otázka, koľko e, ľuďom ste nedali e, slovo v procedúre catch the eye. Je to rozpráva dôležitá. Ja som odišiel 5.30 dnes e, z svojho domova a tí, ktorí chceli tu vystúpiť, by mali mať túto možnosť. Väčšinou sa sťažujete, že v parlamente nie, nie je dosť ľudí, ale na čo potom prichádzame, keď nedáte slovo v catch the eye? Ak by nás to bolo obrovské množstvo, chápem, to, ale chcem počuť naozaj, koľkým ľuďom ste nedali slovo. Ako si pán Kelly určite spomínate, pravidlo je, že maximum piati rečníci môžu hovoriť. Ja som dal s deviatím, piatím slovo. Pr- e, neboli ste prví z EPP, ktorí žiadali slovo. A teda rozprávu teraz jednoducho uzatváram. A teraz ďalším bodom programu sú minútové prejavy. Začíname pani Edith Bauer